Mesdames, Messieurs, Dámy a páni, a, e, akademická štvrthodinka sa už e, minula a takisto pani spravodajkyňa nás poctila svojou prítomnosťou, ale otravujú ju nejakí dvaja spolusediaci. Dnes dopoludnia sme e, pracovali pomerne rýchlo, pokúsime sa zadržať, e, zachovať rovnaké tempo aj popoludní. Budeme teraz hlasovať o kategórii 3A a 3B. Predbežne nemôžeme e, hlasovať o kategórii 4, pretože ešte sme nedosiahli dohodu skupiny o tom, akým spôsobom by sme mali hlasovať e, o kategórii 4. Má o tom rozhodnúť e, schôdza koordinátorov dnes večer a zajtra do poludnia by sme mali hovoriť o tejto kategórii, o pilotných projektoch, o kapitole pre ITER a o niektorých ďalších e, kapitolách, e, ku ktorým sme nedosiahli uspokojivé stanovisko. Ak sa nám podarí rýchlo skončiť, budeme môcť zostať s koordinátormi a využiť prítomnosť koordinátorov, e, prepašte, tlmočníkov a Môžeme teda hneď začať. 3A. V mojom dokumente v anglickej verzii sa nachádzame na strane 106. Názov je občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť. A začneme pozmenujúcim návrhom pána Ehrenhausera 46, 73 hovoria mi, že je pokrytý. Nie, nie je pokrytý, čiže hlasujeme. Spravodajkynia je proti, kto je za. Pán Hartog, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. To nie je obvyklý pozmeňujúci návrh, e, takže to platí len pre tento konkrétny návrh. Ten ďalší je pokrytý, treba však hlasovať o 196. Pani spravodajkyňa, v riadku 18.01.04.03 tu máme požiadavku na oddelené hlasovanie, myslím si, že od skupiny ALDE, nie, milím sa, od socialistov, aby sme hlasovali o chybajúcich 50 tisícoch. Ja som proti tomuto navýšeniu. Čiže akú sumu by sme sa mali dať do tohto pozmenujúceho návrhu? Pani Jensen. Pán predseda, ak budeme hlasovať o tomto hlásku, a myslím si, že by sme mali rokovať o celom balíku, tak by to bolo celé obsiahnuté. Nechápem, aký keď sme hlasovali o balíčku a teraz budeme hlasovať o riadku, ako sme to vybrali. Nerozumiem. Ružík. Je to dosť logické. Dobre, čiže nebudeme o tom hlasovať. Ďalej tu máme 46 72 to je pokryté. Ehm, ďalší je pokrytý takisto. 97, teraz sme na strane 106 anglickej verzii, prechádzam na stranu 107 anglickej verzie, to je všetko pokryté. Opravte ma, ak urobím chybu. Dostávame sa na stranu 108, 108 4677. Pán Ehrenhauser, systematické e, o, zniženie. kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Čiže budeme aplikovať túto väčšinu na všetky pozmaňujúce návrhy rovnakého typu pána Ehrenhausera, tak ako sme to urobili v prípade všetkých e, návrhov pána Ehrenhausera. E, takisto to platí pre ďalšie dva návrhy pána Ehrenhausera. Ďalej tu máme návrh pána Hartonga 4159. Hlasujeme, to je nová kategória. Kto je za? Pán Hartong je zrejme za svoj návrh. Pani Andersen, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? aj tu, pokiaľ budú ďalšie pozmeňovacie návrhy rovnakého typu od pána Hanzonga, budeme ich považovať za e, zamietnuté. 630. Spravodajkyňa je proti. A či tento bol e, stiahnutý. Ja sa milím, prepačte. 43,59 je pokrytý, ale musíme hlasovať o 205. Spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Čiže 205 je prijatá. Ďalší návrh je pokrytý. Dostali sme sa k 201. Spravodajkyňa je za, kto je proti za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 524, spravodajkynia je za, kto je za. Elektronické hlasovanie, pretože sú tu nejaké rozpory. Máme nejaké inštrukcie od koordinátora. Otváram hlasovanie. Ešte nás nie je dosť. Zrejme to trávenie trošku chvíľu trvá. Končím hlasovanie. 17 za, 19 proti, zamietnutý. To bola 201? Nie, nie, nie, bola to 524. 184. Spravodajkynia je za Chcete niečo povedať? Nie. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej to máme pozmenujúci návrh pána Hartonga, väčšina proti, 525. Kto je za? Spravodajkyňa je za. A takto máme rozdielne názory. Elektronická kontrola. Mne nezakázali hlasovať, takže hlasujem aj ja. Končím hlasovanie. 17 za 19 proti zamietnutý. 185. kňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Európsky utečenecký fond 4160 od pána Hartonga sa zamieta 527 EPP stiahla tento návrh? Nie. Čiže hlasujeme o ňom elektronicky. EPP na tom trvá. Je nás tu len 38 hlasujúcich. E, končím hlasovanie. 17 za, 18 proti, teda zamieta, zamieta sa. 41,95 e, ide o mučenie žien. Láslo Sorian, e, spravodajkynia je za. 41,95. Dobre, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Väčšina je za. Ale toto sa nestiahuje na 41,96. Kto je za to, aby boli ženy začlenované? Spravodajkynia je za. Prepačte, ja to vám zle pokyny. Spravodajkynia je proti. 41,96. Kto je za? Tu som nutený uchyliť sa k elektronickému overeniu 4196. Spravodajkynia je proti. Eh, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 13 za, 22 proti, zamietnutý. Prechádzame k ďalšiemu riadku. To je nový pozmenujúci návrh. Stále sa týka mučenia žien. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Čiže máme tu väčšinu za. Ďalší riadok. Integrácia štátnych príslušníkov tretich krajín. Kto je za? Kto je proti? Il est adopté. Le suivant est couvert. À la ligne suivante. Ďalší riadok. Klasický pozmeňujúci návrh pána Hartonga zamietnutý. To isté sa týka návrhu e, European Asylum Support Office. Pozmeňujúci návrh na konci strany sa vzťahuje na pilotný projekt. Tým sa dostávame na stranu 111, kde máme návrh pána Ehrenhausera. To je klasický prípad, ale nie, hovoríme, že to nie je klasický prípad. Ehm, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Ďalej tu máme ďalší ehm, návrh od pána Ehrenhausera, čiže tento odpadáva. Ďalej to máme boj proti násiliu na ženách. Ako by sme mali hlasovať, pani spravodajkyňa? Ja by som najprv hlasovala za pôvodný pozmeňovací návrh 702. Za ten by som hlasovala pozitívne a ak to odpadne, vypadne, tak by som hlasovala za ústny pozmeňací návrh na 1 milión 35. Ak ten vypadne, tak potom za 1,8,0. Dobre, začíname teda 702. dajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, jeden prijatý. Všetky ostatné odpadávajú. Vrátanie návrhov pána Šuriana. Vlastne nie. My sa znovu vrátime k mučeniu 41.93. nie je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Máme tu menšiu väčšinou za. 41.94. Spravodajkynia je za. To je rovnaká väčšina ako minulé? Nie, nie je rovnaká. Elektri- elektronické overenie. A ja s vašim láskavým dovolením sa nezúčastním na hlasovaní. Končím hlasovanie. 17 za, 17 proti, 2 sa zdržali, zamieta sa. Napokon to máme pilotný projekt. Ďalšia strana, celá ďalšia strana, 112 sú pilotné projekty. Dostávam sa až k European Police Office. Tu máme ústny pozmeňujúci návrh spravodajkyne. Ako by sme mohli hlasovať? Už sme to mali v tom zozname hlasovania, takže už je to hotové. Čiže to všetko je už pokryté. Vrátanie 44, 83, pani spravodajkyňa. V rámci horizontálneho pozmeňovacieho návrhu to bolo naspäť do agentúr, ale ja by som navrhovala, aby sa, to, aby sa toto navýšenie dostalo do rezervy. Je rappelle tout à l'heure l'objection de Utah sur un autre... Eh, Utah ale namietala voči inému návrhu, pretože ak eh, príjmete niečo v balíku, tak nemôžno ten balík otvoriť. my sme e, nehlasovali o pripomienkach a nehlasovali sme o rezervách pre agentúry. Čiže toto nebolo súčasťou Všeobecnej dohody o agentúrach, hovorí pán predseda. It's acceptable. Because No, um, euh, uh, Jediná otázka je, či to bola súčasť uh, celkového hlasovania o agentúrach. Nebolo, čiže môžeme o tom hlasovať. My už sme hlasovali o rezerve. Áno, ale to bolo pre Europol, hovorí sekretár. Ale toto nie je Europol, to je policajná akadémia. Dobre, hlasujeme. E, to je ústny pozmenujúci návrh. A koľko by ste chceli uložiť na rezervu Sidonia? Chcela by som uložiť 425 tisíc na rezervu. To znamená, že tá suma, ktorá je tu, bude uvedená kurzívou a bude uh, uložená do rezervy Joran. Za týchto podmienok potrebujeme vidieť podmienky na uvoľnenie rezervy. My sme nevideli tento ústny pozmenujúci návrh písomne, takže nevieme. Áno, táto otázka je legitímna, hovorí pán predseda, aká je odpoveď. No, táto policajná akadémia má tak či tak problém, poviem to úplne otvorene. Ale to je iba prvá časť. Povedali sme, že to všetko vlastne patrí k DB. To je tých 425 tisíc eur. A ak Zidonia to chce dať do rezervy, tak to tak to potom súvisí s odhlasovaním, absolutóriom. Môj pozmeňovací návrh znie, aby sme sa vrátili k DB. Výbor pre kontrolu rozpočtu navrhne, aby sme Europol pre rok 2008 nedali do absolutória, pardon, aby sme teda nedávali túto akadémiu do absolutória súhlasím s tým, že povieme, že týchto 500 eh, 220 bude v rezerve a budeme to mať ako podmienku, že všetky podmienky výboru pre kontrolu rozpočtu budú splnené. To je jediné, čo mi teraz momentálne napadá ako logické riešenie. Alors, je comprends. Dobre, rozumiem. Poprvé, ešte sme o tomto návrhu nehlasovali, čiže dáme ho na hlasovanie. Po druhé, aj tento je inšpirovaný komisiou pre kontrol, výborom pre kontrolu e, rozpočtu a je potrebné, aby sa pripravili podmienky uvoľnenia z tohto fondu pre túto inštitúciu. Aký je názor pani spravodajkyne? Nakoľko tu na nie je žiadna podmienka, tak myslím, že je veľmi dôležité, aby sme jasne stanovili podmienku pre e, zrušenie rezervy. To nám chýba, nie je to v pozmeňovacom návrhu, ktorého autorkovi je Juta. Áno, e, môj pozmeňovací návrh tak či tak e, ide späť k návrhu komisie. Ale Sidonia by chcela, aby tento pozmeňovací návrh ešte raz bol zmenený, a to ústnou formou, a síce, aby sa vrátil späť k návrhu komisie, ale aby tá suma bola v rezerve a aby e, tá podmienka na rozpustenie rezervy bola taká, že CEPOL splní pri ďalšej kontrole podmienku, ktorú kladie výbor pre rozpočtovú kontrolu, ktorú teraz nepoznáme, tú podmienku, alebo čím to podmienuje, teda Kokobu. Pani Holmajer. Problém je, že pri Cepole došlo k výrazným nezrovnostiam, e, ktoré neboli sledované počas rokov a neboli ani odstránené. A z týchto dôvodov kolegyňa, kolega Matie sa tým zaoberal veľmi intenzívne a výbor pre rozpočtovú kontrolu dospel k záveru, že musí komisiu donútiť k tomu, aby ona donútila teda túto patričnú agentúru CEPOL, aby to robili náležite a patrične, lebo tam došlo k e, zmiznutiu značnej čiastky a takisto teda končilo veľa peňazí v privátnych rukách, čiže naozaj treba vyčleniť rezervu na to, aby sme vynuli istý tlak na to, aby došlo k urovnaniu vecí tak, ako má byť v slovenskom stolným poriadkom, tak povediac, a tým pádom je to nastavené lepšie. Rozumiem. Čiže e, tá suma je uložená do rezervy, až kým sa nevyjasní e, situácia tejto e, inštitúcie a pokiaľ tak neurobí výbor pre kontrolu rozpočtu. Takže spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Návrh sa príjma. Áno, pán predseda, nech sa páči. Mohli by sme požiadať spravodajkňu, aby niečo predložila v písomnej forme e, po teda hlasovaní, ale predtým, ako pôjdeme s tým na plenárku, to by bolo výborné. Tout à fait légitime, cher Göran. Alors, je tourne la page. Nous sommes toujours dans le European... Ďalšia strana, stále to máme, e, Sepol. Ďalší riadok 600, e, 526, pravda, aký nie je za, kto je za. Musíme hlasovať elektronicky, pretože zrejme to bude pomerne vyrovnané. Otváram hlasovanie o 526. Končím hlasovanie. 20 za, 19 proti, nikto sa nezdržal, návrh sa prijíma. 43-60. hlasujeme, je to ústny pozmenujúci návrh spravodajkyne. Mám ústny pozmeňovací návrh, e, ktorý sa vzťahuje na už súčasný pozmeňovací návrh predložený pánom Alvárom. Bolo to diskutované na technické úrovni, ale prečítam to. Pôvodný text znie nasledovne štandardy s konkrétnym dôrazom na počítačovú bezpečnosť, ale ústne pozmeňovací, pozmeňovací návrh má znieť nasledovne štandardy vrátane bezpečnosti počítačového priestoru To sú rozporúplné informácie. V prípade, že to bude tak, ako to bolo predložené autorom, tak to nemôžem podporiť. Podľa mňa to mení právny základ. Ale ak budete akceptovať ústny pozmeňovací návrh, tak to viem podporiť. Pán Alvaro, vyhovuje vám tento pozmeňujúci návrh, tento ústny pozmeňujúci návrh? Možno, lebo som nevidel dohodu ku ktorej došlo na technickej úrovni, e, môžeme súhlasiť, že namiesto toho including tam bude i specially Predovšetkým, alebo e, specially namiesto including. Euh, Dobre, takže týmto dávam hlasovať o, o pozmenujúcom návrhu préférez que je... 43,60 v pozmenenej podobe. Well, Definitívne, skôr ako to úplne vypadne, tak e, akceptujem ústny pozmeňovací návrh, ale z pohľadu obsahu je to nesprávne a aj napriek tomu to akceptujem. Donc, l'amendement oral du rapporteur... Ústny pozmeňujúci návrh spravodajky nie s rezignovaným súhlasom autora. 43,60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 509. Boj proti zločinnosti. Spravodajkyňa je proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 65 eh, od pána Albara o počítačovej kriminalite. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zelení sú proti, prijatí koniec strany a začiatok e, ďalšej strany sú pokryté, to sú agentúry. Teraz tu máme e, návrh 4656. Pred chvíľou sme ekvivalentný návrh pána Ehrenhausera zamietli. 206 hlasujeme. Spravodajkyňa je za. Prevencia drog. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Prechádzame k Prince. Prince to je ten e, spevák. A máme tu pozmenujúci návrh 843, kňa je proti, kto je za? E, ten spevák má niekoľko fanúšikov, ale má aj dosť veľa nepranikov. Čiže zamieta sa 202. Navrhuje spravodajkynia, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 43.61 od pána Alvára. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Väčšina je za. Prijatý. Ďalšia strana, strana 116, návrh 203 od Výboru pre občianske slobody. Spravdajkynia je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa. 203 je prijatá. Tým sme skončili kapitolu 3a. A prechádzame ku kapitole 3b. Prvý pozmenujúci návrh, to je pilotný projekt, to odkladáme na zajtra. Pre... Čiže to bude zajtra. Potom tu máme e, návrh pána Ehrenhausera je to nová podkategória, preto hlasujeme, kto je za, nikto, všetci sú proti, čiže sa vypúšťa, e, či zamieta, čo sa bude vzťahovať na všetky návrhy pána Erenhanzera v tejto kategórii. Teraz návrh 282. Spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej tu máme pilotné projekty, to zostáva na zajtra, dostávame sa ku kultúr, programu Kultúra. Mám e, tu návrh na osobitné hlasovanie o číslach a o pripomienkach. Pokiaľ ide o e, čísla, spravodajkynia je proti, kto je, proti, e, kto je za, kto je proti. Myslím si, že aj autor tohto návrhu je proti, to je masochizmus. Takže samotný autor zamietol tieto čísla a teraz hlasujeme o pripomienkach. Spravodajkynia je za pripomienky. Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal. Väčšina je za prijatie pripomienok. Nemáme peniaze, ale uvidíme, čo budeme robiť. 314. Treba hlasovať o 314. Kto je za? Spravodajkynia je za, kto je proti? Zelení sa nezdržali. Kultúra, vzdelanie to zelených vôbec nezaujíma. 610. To sú ohrozené jazyky. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Treba hlasovať e, elektronicky.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 Ale musíme ešte hlasovať o 563, kto je za. Proti. Liberáli nemajú žiadny názor, sú za. Aha, tak prepáčte, v tom prípade musíme elektronicky hlasovať. Nevidel som, ako hlasujú liberáli. Ide tu o nadnárodnú, nadnárodnú nadnárodnú distribúciu kultúrnych diel. 18 proti 20 za prijaté. Čiže až do konca tejto strany to máme pokryté. To platí aj pre ďalšiu stranu 118. Okrem návrhu pána Hartonga, ale to je obvyklý. Čiže znovu sme proti jeho návrhu a teraz sa dostávame k špeciálnym výročným akciám 4303 Myslím, že je ústny pozmeňovací návrh. Pani spravodajky, nech sa páči. Mám ústny pozmeňovací návrh, áno, pokiaľ ide o 4303, a to znamená, že by sme zmenili obnos z 9 miliónov na 4 milióny eur, pokiaľ ide o viazané prostriedky a platby. A nemám žiadny pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o poznámky, môžu byť také, aké sú a odporúčam, aby sme hlasovali za. Znamená to, pani spravodajkyňa, že, že je to taký istý pozmeňovací návrh ako ten od EPP číslo 551, nie? Aký je rozdiel? Poznámky? podstate, keď sa na to pozrie, na pozmeňovací návrh 4303 a 551 z EPP, tak myslím si, že pozmeňovací návrh EPP nepridáva nič prvému pozmeňovacieho návrhu, čiže ak 4303 bude prijatý, tak potom podľa mňa 551 vypadne. James má slovo, nech sa páči chcel by som povedať, že normálne hovoríme, že nie je možné hlasovať o konkrétnych čiastkach v riadku pred, kde ide účelové prostriedky, ale v tomto riadku táto podmienka neplatí, pretože tam nastavujeme konkrétnu čiastku. Alors, c'est une bonne remarque et une bonne question de James Čiže to je správna pripomienka zo strany Jamesa Ellisa a odpoveď znie, že skutočne s týmto riadkom asi budeme musieť zaobchádzať inak ako s ostatnými. Pán Surian, ja by som chcel povedať, že ak sa nemýlim, tak máme veľký koš a tam dávame označenie, dávame tam 2 milióny z tohto koša prejde do tohto a do tohto. To je označenie. Ale ak máte riadok na špeciálne olympijské hry, tak to je riadok. To už tam už konkrétna suma. Čiže ak stratíme 5 miliónov, tak aj to je život nakoniec. Pani spravodajkyňa, Pán predseda, dovolte, aby som spopakovala to, čo som podala na úvod nášho stretnutia. Je tu viacero pozmeňovacích nárok, ktoré majú takýto problém, že uvádzajú obnos čiastku, čo nie je správne. Takže, ako som povedala ráno, mali by sme tu ten výraz potom nahradiť súčasťou, súčasť, že časť finančných prostriedkov rozpočtových je vyčlenená. V poriadku, hovorí pán predseda, čiže, čiže potom by to bolo o, o niečo rozumnejšie ako earmarking, čiže to je lepšia formulácia. Nech sa páči. No, možno by bolo najlepšie, aby sme vymazali celý riadok, vypustili celý. Nenavrhujem to, ale myslím si, že by sme si v budúcnosti mali takúto možnosť dať do úvahy, ak tam budeme mať špeciálne výročné akcie, tak sa nemôžeme vyhnúť earmarkingu, je to nemožné. Máme tu ročné výročné akcie, akých máme, tak ich musíme spomenúť. Čiže myslím si, že earmarking je nevyhnutný dôsledok, že tam takýto riadok vôbec máme. Čiže možno by sme sa mali na budúci rok dohodnúť, že takýto riadok vypustíme úplne. To je výborný nápad, ja som nemal ani len odvahu takéto niečo povedať, ale bolo by to pravdepodobne, bolo by potrebné mať riadok samostatný pre každú akciu a tým pádom by to bolo vybavené. Pretože ak to má mimoriadne výročné akcie, tých je skutočne milión. Takže Navrhujem, aby sme hlasovali o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu v tou novou čiastkou, čiže tie 4 milióny, tak ako to navrhuje Sidonia. Je to 43,03, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. A tým máme vlastne zahrnuté aj ďalšie dva pozmeňovacie návrhy. Avšak nie číslo 4291. Hlasujeme teda o tomto. Spravodajkyňa je proti. Kto je? Kto je za? Kto je proti? Držal sa niekto? Zamieta sa číslo 4164 pána Morgantyho. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 4306 pána Gajera. Kto je za? Pán Gajer je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ospravedlňuje sa pán Gajer, ale bolo to zamietnuté. Teraz 41.64 od pána Morganty, to už je zahrnuté. A takisto aj 4164 na konci strany. Otáčame list a sme na čísle 273. Je to výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkynia je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Potom tam máme niekoľko prípravných akcií, takže sme na strane 121 v anglickej verzii, či prípravné akcie v oblasti športu až po pána Dočeta Mase, až po 41-48. Budeme o tom hlasovať, pani spravodajkynia? Áno, je tam jedno hlasovanie. A Mali by sme hlasovať o poznámkach, čo sú vlastne dve poz, dva pozmeňovacie nároje v tomto riadku. Ďakujem, to je to, čo som pochopila aj ja, čiže budeme hlasovať iba o poznámke, to je 4168. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Veľká väčšina EPP sa ocitla izolovaná. 4202, to je takisto Hlasujeme o poznámkach. Spravodajkynia je za, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto? Máme znovu väčšinu, čiže je to prijaté. Teraz ďalšie pozmeňovacie návrhy. Ide tu o buď pilotné projekty alebo Ehrenhauser, ktorého zamietame a to takisto platí Pardon, máme tu jeden návrh Ehrenhausera 4681, ktorý je odlišný, čiže budeme hlasovať. O tom je to 10%? Aha, tak potom. Potom tu máme Európu pre občanov, výdavky na administratívne riadenie, to je zahrnuté, čiže v podstate sme o multimediálnych akciách. Spravodajkyňa by nám chcela podať, aby sme hlasovali najprv o čísle 625 s pozmeňovacím návrhom autorky Anny Jancenovej, ktoré dávam slovo. Ďakujem pekne. Čo sa teda stalo, je následovné. Kontaktovali nás, kontaktovala nás komisia, povedali nám, že sa im celkom nepáči tento pozmeňovací návrh 625, ale ak by sme ho stiahli, tak by akceptovali, že dáme pozmeňovací návrh, ktorý bude žiadať strategický plán na výdavky, pokiaľ ide o multimedia pokiaľ ide o informačné fondy, informačný fond v rámci Európskej únie. To je niečo, čo žiadala, žiadal výbor pre kultúru. Už dosť dlho pani Reding nebola ochotná takéto niečo spraviť. Čiže čo vlastne navrhujem? Navrhujem, že tu je, máme príležitosť, možnosť, otvorené dvere preto, že by sme mali určitý obnos v rezerve a že by sme mali podmienku na uvoľnenie rezervy taký, že by sme, mal, že by sme dostali tento strategický plán pre výbor kultúry, aby sme potom vedeli, že ako vlastne tie peniaze sa minú v budúcnosti, keď zvýšime alebo navýšime tento e, obnos pre informačné politiky, politiku. Myslím si, že to je dobrý návrh, ak na to nájdeme podporu a myslím si, že pani Jesevská má aj znenie tohto pozmeňujúceho návrhu, tak by som navrhovala, že stiahneme pozmeňovacie návrhy, ktoré sme tam dali a ktoré sa týkajú tých poznámkoch, komentárov a ktoré sa týkali výdavkov pre viac fotografov a novinárov, ktorí sú okolo pána Baróza. Či namiesto toho, keď povieme, že to nechceme, tak môžeme žiadať strategický plán pre informačnú politiku. Čiže to by bol pozitívny spôsob, ako by sme vyriešili tieto veci. Ďakujem pekne. E, chápem, čo chceš povedať. Salvador chce reagovať. Nemáme nič proti takémuto pozmeňovaciemu návrhu a podmienkam pokiaľ ide o rezervu, otázka však zostáva, kde budeme hovoriť o tomto mm, strategickom pláne, pretože ak nebude to vo výbore pre rozpočet, možno v rámci medziinstitucionálnej komunikácie, v rámci skupín alebo niečo také. Čiže toto, je ten, toto sú také podmienky, ktoré by mali viac špecifikovať uvoľnenie tých rezerv v prípade, že takéto niečo náš výbor príjme. Čiže ja by som chcel, aby sme mali viac informácií, že kto a kde bude zodpovedný zhodnotiť, či bude prijatý takýto strategický plán alebo nie. Ďakujem, Goran. No, najprv som chcel potvrdiť, že my musíme hlasovať e, podmenovací návrh z výboru pre kultúru 277 a sme proti takejto rezerve. Po druhé, mali sme plán jeden za druhým, strategický dokument jeden po druhom, pokiaľ ide o informácie a komunikáciu. A nemám pocit, že by sme potrebovali ďalší, to hovorím úplne úprimne. Ďakujem, či sme proti tejto rezerve. Ďakujem. Elga chce niečo povedať? Ja podporujem e, tento prístup navrhnutý a ne aj pozmeňovací návrh. Ako viete, ja pracujem vo výbore pre kultúry a poznám všetky e, tie diskusie, ako zlepšiť komunikáciu a čo nám Redingová slúbila a kde ešte nie sme spokojní, aby sme mali nejaký prostriedok, aby sme ju skutočne primeli k tomu, aby do, dostala tomu, čo slúbila. A preto je to podľa mňa dobrý nápad a podporujem ho. Ďakujem, Rajmar Belio. No ja mám tendenciu skôr k tomu, čo hovoril Gerdan. Myslím si, že komunikačná politika má špeciálnu, je, je špeciálnou výsadou každej inštitúcie a preto aj rozpočet, eh, preto výbor pre rozpočet má nárok spýtať sa, čo sa s tými peniazmi deje, ale vo všeobecnosti by sme mali byť trochu zdržanliví. A chcel by som povedať, že to, čo sa tu vyrokovalo medziinstitucionálne, by, na tom by sme sa mali tiež dobre pozrieť a mali by sme v rámci parlamentu o tom diskutovať vážne, pretože v tomto kontexte niekedy vznikne dojem, že to, čo sú tu také hlavné body komunikácie pre budúce roky v rámci inter, inš, interinstitucionálnych dohôd. Častokrát predloží práve komisia, my to potom iba nasledujeme a nemyslím si, že parlament, ktorý je kontrolným orgánom komisie, by mal tak dávať pozor, aby skutočne si nedal predložiť niečo, s čím nesúhlasí. Ale to je niečo, čo, o čom by sme mohli hovoriť v rámci predsedníctva alebo v príslušnom výbore a mali by sme o tom hovoriť viac ako doteraz. Ďakujem, pán Alvaro. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni za jej ochotu, to, že to vôbec takto spomenula a pripravila. A kolegovi Goranovi, ale aj Rajmanovi Bögemu by som chcel povedať, že pokiaľ ide ten kultúrny výbor pre kultúru, už títo žiadali už dlho tam eh, takúto stratégiu ktorá by nezodpovedala na otázky ako jednotlivé obsahové otázky majú byť z hľadiska komunikácie stanovené, ale tieto finančné prostriedky sú iba čas čiastkou z tých 20 miliónov eur, čo chce použiť komisia na to, aby predseda komisie mal väčšiu prezenciu. Napríklad 24 hodín mal k dispozícii fotografov a tým kame ramanov. To nie je komunikačná stratégia, to je skôr nejaké vyplnenie e, nedostatočnej prítomnosti v médiách e, väčším počtom žurnalistov. Neviem, či to je ten správny e, smer. A myslím si, že tie prostriedky, ktoré nespochybňujeme, otázka je, či by sme mohli spochybniť aj tieto prostriedky, ale to nespochybneme, ale keď už ich chceme dať, tak nám povedzte, prosím vás, ako chcete sprostredkovať Európu cez médiá, ako chcete zabezpečiť viac prítomnosti Európskej únie v médiách. A to je v našej, našom záujme, v našej záujme ako parlamentu, pýtať sa a vykonávať určitý dôraz na komisiu, aby nám skutočne povedali, že čo sa deje Ďakujem. An Jensen žiadala o slovo, nech sa páči. No, len aby som teda zodpovedala to, čo sa spýtal Salvador. Myslím si, že e, ten výbor, ktorý má na to nárok, je práve výbor pre kultúru a to, čo sa chceme, čo chceme dosiahnuť, je pomôcť tomuto výboru, aby mal určitý prostriedok, ktorý nemali doteraz. Čiže myslím si, že by sme mali podporiť takýto prístup a pokiaľ ide o Reimera a jeho kritici, kritiku, no dá sa povedať, že pôvodný pozmeňovací návrh ALDE e, už tomuto smeruje. A myslím si, že to sa zmenilo práve s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajkyne, pretože tam sme to trochu zmenili dosť výzarne a nezaujíma nás, ako minú tieto peniaze, iba žiadame, aby nám vysvetlili, že čo sa stane v rámci tejto komunikácie, o ktorej hovoríme. A to je niečo, čo vlastne chce dosiahnuť aj výbor pre kultúru, o čo sa usilujú v posledných správach. Pretože je skutočne veľkým problémom, akým komunikujeme e, tú prácu, ktorú v rámci Európskej únie urobíme smerom na vonok, ako to robíme v rámci interinstitucionálnej komunikácie. A malo by to byť otvorené a zrozumiteľné pre ľudí. Takže myslím si, že možno, že bolo veľa plánov, predovšetkým pokiaľ ide o plány, ktoré chcú, eh, aby ľudia milovali Európu. A to nepotrebujeme. Potrebujeme, aby ľudia mali možnosť pochopiť a rozumieť, že čo sa vlastne deje. Myslím si, že Dôležitou vecou zostáva, že sa snažíme nájsť znenie, ktoré by bolo pozitívne e, a ktoré by vlastne podporila aj pani Redingová. Povedala, že to bude podporovať, ale potrebujeme taký prostriedok, aby sme ju donútili, aby to podporovala. Jej kabinet to vlastne navrhol sám. Vládzeš ešte? Hm? Máte všetci e, písomný text? ústneho pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa týka uvoľnenia rezervy? Nie? Tak vám ho prečítam. Je to text pozmeňovacieho návrhu, ktorý ste mi dali. The amount is put on how the EU institutions are to communicate better with the EU citizens and creating a European public sphere in line with the joint declaration of the European Parliament, the Council and Commission entitled Communicating Europe in Partnership from October 2008. Okay. So, sur cet donc je mets cet amendement oral numéro... Toto je teda vlastne ústny pozmeňovací návrh, tak ako som ho prečítal. Kto je za? Pani spravodajkyňa nie je za, takže dávam mi slovo. Ja som za. E, tento pozmeňovací návrh. Myslím si, že dobrou rovnováhu predstavuje v porovnaní s tým ďalším e, pozmeňovacím návrhom, ktorý som nepodporil. Ale treba jasne povedať, že tá suma, ktorá má byť súčasťou rezervy, tá je vo výške 1,6 milióna eur a pri mojom skromnom názore ako hlasovať, navrhujem, aby sme to hlasovali spoločne s 277, pretože by sme sa mali vrátiť k predbežnému rozpočtu návrhu rozpočtu a dať e, to do rezervy v rámci ústneho pozmeňovacieho návrhu s, tým, s tou argumentáciou, ktorú ste vy, pán predseda, prečítali. Oui, ce qui revient même. On vote d'abord les chiffres, qui correspondent à l'amendement 277, puis la réserve. Dobre, čiže najskôr tá čiastka 277 a potom rezerva. Teraz hlasujeme o čiastke. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Čiastka je schválená. A teraz rezerva. A podmienky využitia rezervy. Kto je za? Kto je proti? Takisto prijaté. 4351 je tým pádom stiahnuté. Teraz sme vyriešili eh, celé tieto multimedia actions. Teraz sme na stránke 123. Tu je opäť klasický Renhauser 207. Spravodajkňa je eh, proti. Kto je za? Nikto, pán Bokroš. Kto je proti? Zdržal sa niekto 207 zamietnuté. Liberáli siahujú nasledujúci pozmeňovací návrh 626, 4352 je už vybavený. Takže teraz prechádzame k informačným kanceláriám. Tu máme klasického Wernhausera. 308 nasleduje výbor pre kultúru. Pani spravodajkňa si žiada slovo. Pokiaľ ide o informačné kancelárie, táto položka následne po našich rozhovoroch e, navrhujem, aby sme hlasovali e, o nižšej sume e, ústne pozmeňovací návrh, pričom to znížime na 980 tisíc eur. Tak vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, ako aj v rozpočtových prostriedkoch na miesto 1,5 milióna aby sme to upravili na venovanú sumu. 980 tisíc. Pôvodne to bol návrh socialistov, tak som tam chodil, kto je za tento návrh. Ďakujem, kto je proti. Prijaté. To pokrýva aj dva nasledujúce. Potom máme klasického Ehrenhausera. Teraz sme na 124, teda 840, to je, e, spravodajkynia je proti. Kto je za? Nikto. Proti, e, zamietnuté. 42-49, klasický artong 41-49, 4630. Ehrenhauser, ktorý je už vybavený. A hlasujeme o 208. Pani spravodajkynia je proti. Kto je za? Liberáli sú za. Pán Bokroš a Zelený. Kto je proti? Mamuti a masy zašlapali tento pozmeňovací návrh. Máme verejnej mienky. Máme tu klasického Hartonga. 4, 6, 16, klasický Ehrenhauser a dostávame sa takto k 278. Kto je za, tak ako spravodajkyne, proti? Schválený. 4, 6, 3, 5. To je klasický Ehrenhauser. 209. Európa pre občanov. Spravodajkyňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Odmietnutý. 4189, klasický Hartong. Dva nasledujúce na, za, zač, na začiatku stránky. 125, to sú prípravné akcie. Preto budeme hlasovať o 210. 210. Pani spravodajkňa je za. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Potom tu máme prípravné akcie, čiže dostávame sa až k 310. Pani spravodajkňa je za. Proti, ospravedlňujem sa, kto je za? Teraz sme na 310. Liberáli sú proti, všetci ostatní. Zamietnuté. 603 je pilotný, teraz sa dostávame na stránku 126. 4670, to je klasický Ehrenhauser, tak ako aj ten nasledovný, takže zamietnuté. 552 UDPP. E Kto je za? 552. Čo tam robia liberáli? Elektronicky, poprosím. Je stiahnutý. Dobre, takže je to vyriešené. EPP e ho môže stiahnuť, e, všetci by z toho mali mať radosť. Ako vidíme, EPP ho stiahuje. To je skvelý systém, v rámci ktorého sa stiahnu všetky návrhy EPP a socialistov. To bude ideálny svet. Potom je tu klasický Hartong a teraz 554. Takisto stiahnuté. Stiahnutý. Výborne. 253. Pani spravodajkňa je proti. Kto je za? Pani spravodajkňa je za. Áno. Výborne. Kto je ešte za? Je to veľa ľudí. Kto je proti? Traja. Tým pádom je to prijaté. Teraz máme poznámku pri 430. 403 sme predtým e, vyriešili. Kto je za 430, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Koniec stránky. Tam je Úrad pre bezpečnosť potravín. To sme mali vyriešiť už agentúrami. Strana 128, 4161, klasický Hartong. Zvyšok e, stránky sú pilotné projekty, takže ani to nie. A teraz sa dostávame k hlasovaniu o... Je to civilná ochrana v rámci Európskej únie 668, socialisti, ktorí ho vzťahujú. 11, ho? Takže je to stiahnuté. Tým pádom nám to rieši 4304. Nie. Takže hlasujeme. 4304. Kto je za? Nikto? Zamietnutý? 395. Kto je za? Proti? Prijatý? ďalšia strana a už sme na okruhu 4. Pri okruhu 4 tu musíme zastaviť. Ďakujem pani spravodajkyne, gratulujem všetkým spolupracovníkom, členom. Dnes skončíme. na dnes je to všetko a zajtra pokračujeme o 9. a boli by sme radi, keby to ostali koordinátori, vrátane Helgy, predovšetkým Helga. Pour évacuer la salle. Na 3 minúty prerušujeme, aby všetci mohli odísť eh, s výnimkou koordinátorov.